Ak chcete odísť, prosím, láskavo odíďte v tichosti. Na chodbe je dosť miesta na rozhovory, nemusíme absolvovať rozhovory tu v sále. To sa týka všetkých spolupracovníkov, aj pracovníkov skupín, aj ostatných účastníkov, prosím. Ospravedlňujem sa. Ešte raz žiadam všetkých tých, ktorí sa chcú rozprávať, aby láskavo e, opustili sálu. Môžete sa rozlúčiť aj na chodbe. Ospravedlňujem sa ešte raz našim kolegom z výboru INTA za to, že museli čakať. Je to však dôležitý bod. Ide o e, vyhodnotenie e, pomoci na podporu obchodu. Aid for trade. Vieme, že teda pomoc v obchode je potrebná teda pomoc za obchod, pretože aj komisia pripravila oznámenie o tomto. Máme tu aj expertov z NAMBI, máme tu pána Liciho, ktorý je tu za plánovanie a prosperitu. Matý tu uradujúci riaditeľ pre planetu a prosperitu z generálneho riaditeľstva Defko máme takisto pani Madeleine Tuningová, Twininga alebo Towninga, neviem, musím už povedať, ako sa vyslovuje vaše priezvisko. Towning, Towning, dobre, tak pani Towningová, ktorá je vedúca oddelenia pre obchod a užateľný rozvoj na generálne riaditeľstve pre obchod na komisii a tiež tu máme Izabel Braše z Concordu, takže budeme tu mať aj pohľad mimovládnej organizácie. Takže je to, spadá to pod naše e, výbory. Ja dávam slovo pánovi Winklerovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za to, že ste nás pozvali sem z výbor INTA. Myslím si, že to je téma, ktorá je spoločným záujmom našich výborov prichádza po našej preskúmaní globálneho vývoja Aid for Trade minulé e, leto. Tiež sme mali aj spoločný výbor minulé leto, potom bolo spoločné oznámenie komisie a tiež závery rady, ktoré boli prijaté koncom minulého roku. Takže aby som to len zhrnul, e, pokiaľ ide o Aid for Trade, čo bola pomerne veľká e, zásadná iniciatíva a 300 e, miliónov miliard bolo 300 miliard bolo teda distribuovaných a viac ako 136 krajín bolo príjemcami týchto pomo- nástrojov pomoci, predovšetkým krajiny v Afrike a v Ázii a samozrejme aj EU a členské štáty sú lídrami boli hlavnými poskytovateľmi, poskytli 2,7 miliardy eur doteraz, nie len v 2014 to znamená asi 30 celej pomoci, ktorá bola poskytnutá. Samozrejme, že ja sa vyjadrím k tomu, že aký je časový charakter tejto rozpravy, pretože zároveň máme aj z politických lídrov, ktorí sa stretávajú tento týždeň v Davose a oni hovoria práve o rastúcej nerovnosti vo svete. A ja si myslím, že ja zdieľam aj názor našich kolegov z INTA, že ak EÚ má nejaké nástroje na boj proti prehlbujúcej sa nerovnosti vo svete, tak určite jedným z týchto najhodnotnejších nástrojov je zúčastniť sa tejto iniciatíve. Pani predsedajúca, ja by som teda chcela, chcel poskytnúť, e, uviezť niekoľko otázok a potom prejdeme k prezentáciám. Čiže predovšetkým, pokiaľ ide o oznámenie komisie, poprvé máme tu dohodu o uľahčovaní obchodu, ale ako keby nevidíme nejakým spôsobom, že by tu malo prominentnú úlohu tá dohoda o um, dosahovaní prosperity prostredníctvom obchodu a investícií. A je treba takisto premostiť aj ten, tú digitálnu e, medzeru. A myslíme si my vo výbore INTA, aj keď sa to síce spomína v, oznámení, ale nie sú nejaké konkrétne kroky, ktoré by mali byť podniknuté v tejto oblasti. A tiež tretia otázka e, znamená alebo vyplýva z e, tej, tej, toho podielu pomoci, ktorá je priamo v, jeden na najmenej rozvinuté krajiny a zároveň si musíme uvedomiť alebo si byť istí, že pomoc je efektívna a má svoj dopad. Takže potrebujeme k tomu kapacitu, mať príslušné kapacity. Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem. Prvnež dám slovo ďalšiemu rečníkovi. Chcela by som povedať, že my 12 dnes e, ne, bod číslo 12 dnes do poludnia neprejdeme, pretože spravodajca súhlasil, že vysvetlenia sú jasné a budeme o tom hlasovať vo februári a nebudeme mať o tom rozpravu. Len som chcela povedať pre nevých, keby čakali na bod 12. E, takže budeme to mať potom o 12.30, keď budeme mať e, z, obed s bulharským predsedníctvom náš výbor. Takže môžem požiadať prvého rečníka, aby sa ujal slova. A to je pán Mici z EDEFCO. Thank you and good morning everyone. Ďakujem pekne a prajem všetkým príjemne predpoludne. Ďakujem aj za to, že ste nám poskytli príležitosť e, ako službám komisie v rámci našej úzkej spolupráce s kolegami a vo výbore INTA, aby sme sa trošku venovali otázkam, o ktorých sme hovorili už predtým. Máme aj rozdelené úlohy, ale tiež aj z hľadiska toho, čo sa dá robiť lepšie e, na báze záverov rady aj toho oznámenia Takže ako viete, za posledné už ročie sme boli pomerne úspešní, už to bolo aj spomenuté s našim projektom Aid for Trade a sme sa stali najväčším donorom. V roku 2015 to bolo 13 12,5 a členské štáty eh, si poskytli jednu tretinu celkovej svetovej pomoci, viac ako 3000 eh, eh, intervencií ročne v rozvojovom svete. Tie mali vplyv na naše partnerské krajiny z hľadiska zvýšenia ich kapacít, aj produktívnych kapacít a to určite keď ideme globálne do Ženevy na rôzne fóra, to aj je výrazne oceňované. Náš eh, monitorovacia správa z Aid for Trade, ktorá je na našej webovej stránke, tiež obsahuje určité konkrétne príklady rôznych intervencií a predbežných dopadov týchto intervencií. Avšak je tiež jasné, že za posledných 10 rokov globálny relief sa mení a tiež eh, aj globalizácia, vrátanie obchodu sa stáva politickým, ekonomickým, sociálnym život, environmentálnym imperatívom z hľadiska kvality života, čo tu bolo spomenuté. Čiže ako, respektíve z hľadiska zvyšovania nerovností, ako máme toto riešiť v tomto globálnom kontexte. A sú tu krajiny, ktoré sú e, krehké a naďalej sú na pokraji vývoja a len e, keď e, z posledných údajov, ktoré máme, e, že výrobné kapacity boli len 12 v rozvojových krajinách a obchodný deficit v službách sa zvýšil o 14 krát, alebo viac ako 14 krát za posledné 10 ročí od 2006 do 2015. 7,3 do 104 miliard dolárov. No a Aid for Trade predstavuje asi tretinu celej našej pomoci Rozvoj rozvoje pomoci a sú úspešne implementovaná stratégia predstavuje, že sa mobilizuje výrazná časť pomoci a Aid for Trade je o aktivovaní ekonomických motorov trvalodateľného rozvoja a podporovanie sociálneho a environmentálneho pokroku. A keď chceme dosiahnuť tento cieľ, nejde iba o samotnú rozvojovú spoluprácu, ale aj treba využiť všetky e, nástroje implementácie, vrátanie osobitnej politiky pre obchodovanie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 a keď, ako možno tieto možnosti mobilizovať koherentným spôsobom, to určí našu celkovú kapacitu dosiahnuť pokrok, pokrok v agende 2020. A revidovaná stratégia Aid for Trade sa jasne díva na to, aby využila ten nevyužitý potenciál a lepšie využila aj európske obchodné dohody, aj rozvojovú pomoc, aj všetky investičné nástroje spoločne. Uvedol by som dobre príklady toho, čo sa myšľame v najbližších najbližších rokoch. Pre všetkým musíme naďalej pomáhať našim rozvojovým partnerom a využívaním väčšine našich obchodných dohod, či sú to FDA, alebo ODA, alebo GSP, alebo GSP+. Plus alebo všetko okrem zbraní. Takže my takisto budeme E, pomáhať krajinám e, posúvať tie hodnotové reťazce. Aj v minulosti sme o tom hovorili, napríklad v prípade polnohospodárstva a agri. To sú kľúčové sektory e, v tých najmenej rozvojitých krajinách, ako môžeme naozaj pridať vyššiu hodnotu bližšie farmárovi a producentským sieťam alebo spracovateľskému priemyslu, keď sa budú riešiť aj otázky SPS pretože toto sú presne kľúčové oblasti pre vytváranie pracovných miest a pre, vytvára, pre prilákanie mladých ľudí na vidiek. A Aid for Trade by mal analyzovať ex, existujúce faktory. Aid for Trade bude naďalej pomáhať partnerským krajinám a producentom, aby dodržiavali normy a, a predpisy ktoré sú určené na úrovni EÚ, tak aby mohli produk- e, produkty exportovať na naše trhy. Ale konkrétne, pokiaľ, keď sa budú z, zamietať e, zásielky exportné, tak Aid for Trade by mohla e, za, zabezpečiť nápravné opatrenia v partnerskej krajine toto sa tiež často spomína aj v súčasnosti, ako Aid for Trade, aj ten nástroj blendingu môžu pomôcť eh, lepšej reakcii na komplexný obchod a eh, zlepšiť eh, kapacitu produkcie. To si vyžaduje aj technickú pomoc, aj tvrdé investície. EIP je, je presne tým príkladom a my by sme v rámci tohto piliera mohli poskytnúť aj technickú pomoc v diverzifikovanej produkcii pre zlepšenie toho hodnotového reťazca. To sa dá buď zlepšením tých výrobných kapacít alebo aj dopravnej infraštruktúry. Bola tu spomenutá otázka digitalizácie. Ako viete, máme 5 okien, ktoré prichádza v SIU, e, je tu ten, e, tá predstava smart e, inteligentných miest a digitalizácia a podobne. To je napríklad tiež veľká digitálna agenda, v rámci eh, agendy trvalodržateľných miest. Tiež je treba sa obrátiť na špe, zvážiť specifika aj krajín, aj ich citlivosti či ich krehkosti a tiež, aby mohli lepšie využívať eh, Aid for Trade lepšie, musíme posilňovať aj sociálnu a environmentálnu trvalodržateľnosť spolu s ekonomickým rastom a Aid for Trade má určitú konkurenčnú výhodu podporovať aj eh, v posilňovanie úlohy žien v hospodárstve, boj s e, klimatickými zmenami a treba oddelateľný rozvoj celkovo. A toto sa všetko nedá, nemôže udiať, kým nebudeme podporovať ten, tých prirodzené zapojenie tých prirodzených, e, prirodzených zúčastných strán, to je občianská spoločnosť. O tomto musíme diskutovať so zúčastnenými stranami, ktoré sú najbližšie, či sú to už tí farmári, alebo sú to nejakí sociálni aktéry v súkromnom sektore, alebo miestne orgány napríklad, a toto bolo spustené v Abidžane pred niekoľkými mesiacmi, e, že proces pre Afriku je proces, aby sa, e, sa zapojil aj súkromný sektor a aby sa posilnila pozícia aj e, v, v verejných e, orgánov v tomto procese. Toto sa vlastne deje aj cez dialog a naďalej musíme sa posúvať smerom k monitoringu, ktorý je kvalitatívnejším procesom, aby sme mohli lepšie využiť e, alebo sa poučiť z e, lekcií a keďže od tohto roku ešte pred letom tá správa o Aid for Trade bude prepracovaná a bude skôr orientovaná na výsledky a bude kvalitatívnejšia. Tiež e, spoločne s členskými štátmi sa e, tešíme na tú dielanú e, skoordináciu, aby sme spoločne podporovali partnerské krajiny v boji proti chudobe, aby vytvárali lepšie pracovné miesta prostredníctvom investícií. Thank you very much. Ďakujem teraz pani Tauningen z DG Trade. Ďakujem pekne, ďakujeme za to, že ste ma pozvali. Ďakujem aj za túto diskusiu. Dala by som ešte teda reagovať na to, čo tu odznelo od mojho kolegu z DGDFKO o tom, aké je dôležité revidovať stratégiu EÚ. Je potrebné zabezpečiť vyššiu efektívnosť medzi nástrojmi rozvojovej pomoci. To je určite veľmi dôležité, je to aj vítané. Osobitne tie e, obchodné, v tých obchodných dohodách DGDF je vlastne lídrom či motorom v tejto revízii. My sme boli plne zapojení do celého procesu a ja to môžem úplne podporiť túto revidovanú stratégiu. E, tá vlastne zohľadňuje naše orientácie politik aj čo sa odráža vo všetkých oznámeniach z roku 2015. Je tam množstvo e, prioritných oblastí v rámci tejto novej stratégie, ktorá by mohla získať v tomto pokrok, napríklad e, Prioritnými oblastiami sú obchod, trvateľný rozvoj v obchodných dohodách, ehm, tiež ehm, životné prostredie, ehm, spolupráca s občianskou spoločnosťou, zapojenie žien do ekonomiky, posilnenie našich dohôd o ekonomickom partnerstve, spravodlivý obchod, tiež sociálna zodpovednosť korporácií, a myslím, takisto sa tu spomínala aj hodnot, hodnotový reťazec. Takže ja by som sa venovala dvom z týchto priorít aby som vysvetlila, ako my vnímame tú revizovanú stratégiu a ako môže teda to všetko zase byť novým motorom. Pokiaľ ide o prepojenie medzi Aid for Trade a implementáciou obchodu a tých rozvojových kapitol v našich FTA, pokiaľ ide o tieto kapitoly, máme dôležitý kampanet, ktorý sa týka práce, životného prostredia a štruktúru občianskej spoločnosti. V súčasnosti vedieme rozprávu o efektívnosti tejto kapitoly a to bude veľmi dôležité e, v, tomto, v tejto rozprave a diskusii. V druhej oblasti ďalej sa snažíme podporiť e, posilňovanie žien e, v ekonomike, napríklad podporovaním e, prístupu žien k peniazom, otváraniu svojich e, vlastných firiem, za vzdelávaní v digitálnej oblasti, sociálnej inklúzie a podobne. A vieme, že mali sme nejaké úspechy z Buenos Aires v decembri, bolo to vyhlásenie, ktoré podporilo 118 ŠO aj pozorovateľov. E, to bolo spoločné vyhlásenie o posilnení žien v ekonomike. To budeme teraz e, pod implementovať aj spoločne s DGEDF. Máme ešte mnohé príklady a ja som chcela zdôrazniť len tieto dve oblasti. Aj e, vzhľadom tomu, že nemám toľko veľa času. Ešte posledná vec, čo by som chcela zdôrazniť, je, to je tejto novej stratégii EÚ, to ste sa už tiež dotkli toho, že je tu potreba presunúť sa k monitorovaniu a k správam, ktoré budú e, orientované na výsledky a na vyššiu kvalitu. A tá e, obchodná politika musí tiež mať určitý, e, určitý pozitívny kontext a treba hovoriť aj o pozitívach, ktoré to prináša Tiež je treba zvyšovať povedomie u našich rozvojových partnerov a o týchto nástrojoch aj o celej tejto rozvojovej agende, čo je tiež dôležitým prvkom v našej tejto stratégii. Ďakujem pekne. Thank, thank you, thank you. ďakujem pekne. Teraz prejdeme k Izabel Braše z Concordu. Počuli sme, čo hovoria inštitúcie ale zaujímavé je počuť, čo sa deje v teréne. čo im pomáha zvýšiť obchod z pohľadu vášho ako neziskových organizácií. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, ďakujem pekne za možnosť vyjadriť aj postoje e, neziskoviek. Ja pracujem pre Action Aid, e, to je neziskovka so sídlom v Johannesburgu a sme súčasťou Concordu. Dovolte mi vrátiť sa hlavne k tým základom, prečo potrebujeme pomoc za obchod, aid for trade, lebo liberalizácia obchodu sama o sebe sa neprenáša sama o sebe do zdieľaného blahobytu a dobrého, dobrých životných podmienok pre všetkých. A keďže obchod eh, si vyžaduje dobré partnerstvo z tejto perspektívy medzi chudobnými a bohatými krajinami, tak potrebujeme obchod eh, Aid for Trade na to, aby sme pomohli rozvojovým krajinám benefitovať z rozšírenia trhu. To je práve tá logika v pozadí, ale sme presvedčení, že dnes potrebujeme taký eh, priamejší prístup, pretože nerovnosť už nie len medzi bohatými a chudobnými krajinami, nerovnosť je veľmi e, výrazná aj v rámci jednotlivých krajín. Vieme, že to platí napríklad v Európe medzi juhom a severom, ale máme aj niektoré krajiny počas, e, rozvojové krajiny, ktoré počas posledných niektorých rokov mali vysoké tempo rastu, ale rovnako narastla aj chudoba v týchto krajinách a sa, zvyšili sa nožnice medzi bohatými a chudobnými a rozšírili sa a tento rozvoj musíme zobrať do úvahy aj do budúcnosti pri definovaní politi- rozvojovej politiky. Že či bol Aid for Trade úspešným projektom zoposiaľ, tak rozhodne to bol jeden z hlavných cieľov našej stratégie ešte v roku 2007 keď našim cieľom bolo rozšíriť eh, rámec a koncept Aid for Trade. To bol jeden z hlavných konceptov. Vtedy sme skúmali správy o napredovaní ohľadom európskej rozvoje pomoci za obchod a je tam vlastne až sostranová správa z roku 2016, ktorá to mapuje, ktorá nezahrňa informácie o dopadoch napríklad na ekonomické posilňovanie žien, dopady na ľudí, ktorí žijú v chudobe, a podobne. Rovnako to bolo aj nezávislé zhodnotenie, ktoré si vyžiadala Európska komisia ohľadom Aid for Trade a tam sa hovorilo presne to isté. Hovorilo sa tam, že zníženie chudoby nebolo dostatočne rozšírené eh, vo svojom dizajne a implementácii a dôkazy o dopade na chudobu nie sú k dispozícii, keďže monitorovacie a mapovacie systémy to nedokázali zachytiť. Takže naozaj vítame aj to, čo práve povedal pán Mici, a síce to nové oznámenie o pomoci za, za obchod je oveľa účinnejšie, ale musí to byť monitorované a musíme e, aj účinnejšie monitorovať, aké dopady to má na nerovnosť a chudobu. Sú tu aj ďalšie e, pozitívne prvky, ktoré by som rada spomenula e, z toho posledného oznámenia o Aid for Trade, je tu e, záväzok vykonať systematickú analýzu dopadov podľa e, rodu, podľa teda pohľavia, s cieľom posilniť ekonomické osamostatňovanie žien. To je tiež kľúčový aspekt a je tu tiež aj kľúčový záväzok podporovať hodnotové reťazce, ktoré budú mať aj potenciálnu pridanú hodnotu zo strany Európskej, hodno, Európskej únie, tak aby sa krajiny dokázali vyšplhať hole po tom hodnotovom reťazci. To aj Leonardo vysvetloval, a je to kľúčové pretože súčasný dominantný systém globálnych hodnotových reťazcov v podstate zakotvuje rozvojové krajiny e, do produkcie, e, do primárnej produkcie, do prvovýroby alebo do ťažby surovín. A to má obrovský dopad na pracovníkov, lebo tie majú nízke mzdy, keďže mzda je nízko od, odmeňovaná, majú tam malý priestor pre nejakú organizáciu a má to samozrejme aj dopady na ženy, um, ehm, pre, pretože väčšina pracovných miest je uh, na nízkych mzdových oceneniach a vyžadujú si nízke kvalifikácie pričom keď sa vy, postupne vyšplháte po tom hodnotovom reťazci, tak dochádza aj k feminizácii um, trhu práce. E, samozrejme tiež e, vítame odkaz na e, obehovú ekonomiku, ehm, energetickú politiku. To všetko je v súčasnosti aj s agendou do roku 2030 a s Parížskou klimatickou dohodou. Ale sú tu tiež aj témy, ktorými sme menej spokojní v tom poslednom oznámení Napríklad to, že ten dôraz je najmä na ekonomický rozmer, pričom agenda do roku 2020 nám hovorí, že nemôžeme sa sústredovať na rozvoj, len ak nebudeme klásť rovnaký pozor aj na udržateľnú samozprávu, riadenie, správu, e, environmentálne a sociálne ciele. A najmä pri environmentálnych a sociálnych cieľoch je dôraz na to, aby sme účinnejšie prepájali tieto témy s našimi aktivitami, ale e, ten nástroj si vyžaduje predovšetkým dialog medzi jednotlivými aktérmi. To je také magické slovo momentálne, ale všetci veľmi dobre vieme, a najmä teda tento parlament veľmi dobre vie, že dialog sám o sebe nebude postačovať na to, aby sme zabezpečili zodpovedné investície, a zodpovedné správanie. Váš parlament už mnohokrát žiadal konkrétne opatrenia, aby sme aj regulovali v tejto oblasti. Takže to je jedna z tých obáv, ktoré máme. A druhá obava sa týka nerovnosti. Nový koncenzus pre rozvoj má silný dôraz na zahrňanie boja proti nerovnosti do form, všetkých fóriem rozvojovej spolupráce, ale e, nenachádza sa to v tom súčasnom oznámení o pomoci za obchod. O nerovnosti sa hovorí len v poznámke počiarov, ktorá hovorí len o krehkých krajinách a ktorá hovorí, že intervencie Aid for Trade e, by nemali mať e, aj priamy negatívny dopad na nerovnosť my si myslíme, že to malo byť jadrom toho prístupu, nielen poznámka počiarov. A v rámci tých akcií, ktoré mali byť podporené v rámci Aid for Trade, by to mala byť aj možnosť, aby sa pracovní, pracujú, pracovníci organizovali, aby vznikali odbory, aby to boli inšpektoráty práce, družstva, výrobné družstva žien a podobné témy, ktoré by nám pomohli riešiť nerovnosť. Čo sa týka posilňovania žien, vítame tu odkaz e, na to, že e, chápanie E, posilňovania, ekonomického posilňovania žien e, je doposiaľ bolo príliš zúžené. Jedna z tých hlavných prekážok preto, aby ženy benefitovali z investícia z obchodu, je nedostatok uznania a redistribúcia um, neplatenej domácej starostlivosti. To je teda práca, ktorú robia ženy nad rámec svojich domácich povinností. Teda starostlivosť o deti, starostlivosť o starších rodinných príslušníkov a chorých a práve preto potrebujeme silnú rozpočtovú podporu, preto aby sme mali rodovo responsívne verejné služby, ktoré budú vedieť distribuovať túto neplatenú prácu. Jediný odkaz na túto rozpočtovú podporu je vlastne na podporné opatrenia, ktoré vnímajú klimatické prostredie, to je v poriadku, ale veríme, že tu musí byť aj silná podpora verejných rodovo responsívnych služieb môj posledný bod, čo sa týka monitoringu a hodnotenia, oznámenie hovorí o úmysle využiť tieto indikátory na dohovod o voľnom obchode a externý e, investičný plán, aby sme posúdili účinnosť e, politiky Aid for Trade. A to je aj taká obava, je, ktorá, ktoré sa treba venovať, pretože dohody o voľnom obchode sú určené pre globálny obchod a UNCTAD, UNCTAD teda konkrétne, dokázal, že obchod musí byť podporovaný aj na úrovni domácich trhov a regionálnych trhov. V opačnom prípade sa krajiny stávajú veľmi zraniteľné tým, že sú nadmerne závislé od vývozu. A preto pevne veríme, že toto bude znamená, alebo nebude znamenať to, že regionálny obchod a domáci obchod, v rámci ktorého vlastne väčšina ľudí, ktorí žijú v chudobe, obchodujú, že na ten zabudneme. A rada by som vám vysvetlila jednu vec, že samozrejme priaznivo vnímame pomáhanie krajinám, rozvojovým krajinám, ktoré podpíšu FTA s Európskou úniou, aby naplno benefitovali z týchto dohôd, ale zdôrazňujeme to, že nezabudnime aj na iné formy obchodu. Tu by som ukončila svoje vystúpenie. Ďakujem pekne, na to som myslela aj ja, a síce, že my hovoríme o obchode s nami, ale nehovoríme o obchode e, na rôznych iných úrovniach Máme troch rečníkov, takže Paul Rubik, nech sa páči, Pepe. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že tieto podnety sú pre nás e, veľmi prínosné. Vieme, že práve prostredníctvom nového viacročného finančného rámca, ktorý sa prejednáva, vznikajú nové možnosti, nové príležitosti pre obchod v najmenej rozvinutých krajinách a s týmito krajinami dnes ráno som sa dočítal o tom, že v Davose americký minister Wilbur Ross sa vyjadril, že všetky krajiny okolo Ameriky sú nastavené protekcionistické a jedine Amerika podporuje absolútny voľný obchod. Teda to, čo počúvame a to, čo sa skutočne v praxi robí, to si vyžaduje predsa len isté vysvetlenie Myslím, že musíme byť dostatočne odvážni, využiť e, um, a vnímať aj výhody globalizácie. Mnohí e, sa utápajú v absolútnej chudobe, je problém e, pokryť vôbec ich základné denodenné potreby. A myslím, že dnes tu veľmi trefne zaznelo, ako sa dajme tomu vzdelávanie v kontexte agendy na podporu zručnosti môže lepšie využiť, ďalej odborná príprava, infraštruktúra, Myslím, že všetci sa musíme tiež držať aj cieľe udržateľného rozvoja. Tu existujú tie priority, e, ktoré v kontexte Aid for Trade sú mimoriadne dôležité. Teda investície a produkcia, na to sa musíme zamerať. Investície pre príjimateľov musia byť užitočné, to tu veľmi dobre zaznelo. Teda musí e, náš prístup byť orientovaný na e, výsledky. My Nechceme už vás projekty, eh, kde sa vybuduje veľká čistička vody a po troch mesiacoch sa ukáže, že nie je prevádzky schopná, pretože nikto nepozná obsluhu a nikto nevie, odkiaľ získať náhradné diely. Teda eh, myslím, že ten siedmy udržateľný cieľ rozvoja je najdôležitejší a síce energia vo vidieckých oblastiach, aby bola prístupná najmä udržateľná energia a obnoviteľná zdroje energie, aby boli tiež sprístupnené, pretože energia je základom pre všetky ďalšie produktívne činnosti a udržateľný rozvoj a, a cieľ číslo 6 je tiež dôležitý, teda čistá voda, pretože väčšina ochorení spôsobuje znečistená voda a tu je naozaj ešte veľmi veľa čo doháňať celosvetovo. A ďalej cieľ číslo 2 je tiež mimoriadne dôležitý. Ide o otázku zdravých potravín, tiež zdravie zvierat, zdravie rastlín, toto sú tiež centrálne otázky. Musíme sa tiež venovať e, tomu, aby globálne hodnotové reťazce boli nastavené tak, aby tie najmenej rozvinuté krajiny mali prístup e, na trhy. Videli sme, že opatrenia IFA Trade v roku 2015 e, sprístupnili len 13 miliárd, to je dosť značná suma rozvojová pomoc e, oceňuje takýto prínos a myslím, že aj dnešné stretnutie je veľmi užitočné, pretože rozvoj a obchod e, úzko spolu súvisia a práve spolupráca malých a stredných podnikov, e, ďalej živnostníkov, aj taktiež emancipácia žien je veľmi dôležitá. Myslím, že aj tu sú veľmi dobré príklady aj v ženevskom kontexte, aj tu máme príklady toho, ako ženy môžu byť e, veľkým hnacím motorom, e, keď dostanú príležitosť aj v tých menších e, možno oblastiach, ako dokážu byť produktívne. Vieme totiž, že dovoz aj vývoz posilňujú kúpnu silu, teda obchod dokáže najefektívnejšie bojovať proti chudobe teda respektíve kúpna sila podporuje obchod aj vývoz. E, myslím si, že aj agenda z Dohy obsahuje mnoho um, užitočných e, aspektov. Myslím, že je na mieste zaujať jasné stanovisko. Som e, rád, že parlamentné zhromaždenie VTO prijalo veľmi zaujímavé argentinské uznesenie, aby ministri a rokovatelia zastupcovia získali možnosť urobiť niečo viac pre tieto krajiny. Vieme, že migrácia je v dvoch eh, úrovniach. Ako teda zajistiť, aby dobre vzdelaní ľudia sa vrácali späť do rozvinutých krajín, aby tam pomáhali vytvárať hodnoty a naopak eh, únik mozgov, myslím si, že práve v kontexte Afriky, kde v miliarde obyvateľov vznikajú nové vrstvy spotrebiteľov, výrobky vyrobené v Európe sú zaujímavé, ale zaujímavé, zároveň aj africké produkty sú pre nás zaujímavé na európskych trhoch. Aj na toto by sme mali pamätať. Preto si myslím, že generálne riaditeľstvo pre obchod sa tomu musíme venovať. Poznáme všetci problematiku tajných dohôd niekde v chované dohody v chodbičkách aj v kontexte tej typy. Myslím si, že protekcionizmus eh, by mal byť poznačený eh, veľkou opatrnosťou, pretože eh, jedine otvorené trhy dokážu efektívne bojovať proti chudobe. Nemôžeme vychádzať z toho, že sa chceme posunúť nižšie až na úroveň rozvojových krajín, aby sme ochudobňovali európske obyvateľstvo. Myslím, že to musíme nastaviť tak, aby bol vytvorený priestor aj pre prácu, ja súhlasím s tým, že je dôležité, aby vznikli jasné, čisté právne eh, predpisy, eh, pomery, eh, teda o čo lepšie bude fungovať školstvo, zdravotníctvo v týchto krajinách, o čo lepšie bude fungovať rozdelenie moci, taktiež nakoľko efektívne sa budú dodržovať princípy právneho štátu. Toto všetko bude prínosné Ehm, došlo k výrazným posunom v poslednom čase. Nové členské štáty Európskej únie môžu ísť príkladom aj týmto krajinám a je treba všetky tieto príklady využiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, vítame teraz Mariu Arenu z výboru INDA. Maria, nech sa páči. Ďakujem pekne, Linda. Ďakujem za prezentácie, ktoré sme si vypočuli. Myslím si, že keď hovoríme o efektívnosti pomoci, to je dôležité podľa mňa efektívnosť pomoci nezávisí len od toho, e, či by sa to týkalo obchodu alebo nie. Vo všeobecnosti sa dá povedať, tak ako tu už kolega povedal, malo by sa investovať do efektívnych um, účelov, dajme tomu, keď sa uh, vybuduje čistička vody, tak ako kolega popísal, ak sa ukáže takýto projekt je neefektívny, tak v podstate sa to úplne minulo účinku. Uh, to, čo povedala zastupkynia mimovládky, e, plne podporujem, čo sa týka otázky lepšej orientácie tejto pomoci e, priamo k obchodu, ale potom podľa mňa je na mieste otázka, aký druh obchodu. Vychádzame totiž z toho, že obchod je nevyhnutne dobrý, prínosný, pozitívny. Myslím si, že obchod môže byť e, dobrý, prínosný, efektívny. Máme aj príklady. Myslím si, že aj v Európe sme sa veľmi intenzívne venovali týmto otázkam obchodnej výmeny, ale obchod môže tiež spôsobovať e, isté ťažkosti, buď v oblasti klímy, sociálnej sféry, ďalej redistribúcie e, v spoločnosti a taktiež nerovnosti v spoločnosti. Myslím, že obchod môže spôsobovať aj rôzne ťažkosti, teda podľa mňa je na mieste otázka, aký druh obchodu chceme podporovať e, touto pomocou. Podľa e, dokumentu UNCTAD e, e, vidíme, že o čo viac sa budeme oberať smerom ku globálnemu obchodu v kontexte tých zraniteľných ekonomík, o to viac to bude spôsobovať ťažkosti z hľadiska redistribúcie a efektívnosti statkov v týchto krajinách. Teda ide o otázku priorít regionálneho rozvoja a taktiež interného obchodu v týchto krajinách. Aj toto je dôležité ešte predtým, než sa začnú podrobovať fitosanitárnym pravidlám Európskej únie. Myslím, že množno, mnoho, mnoho euro, afrických krajín pardon, bude musieť začať plniť najskôr svoje vlastné interné pravidlá v týchto krajinách, aby mohli začať obchodovať eh, navzájom medzi sebou. Teda nad tým sa budeme musieť zamyslieť ďalej. By som sa chcela opýtať, či sa venujeme efektívnosti pomoci aj eh, v tom kontexte nakoľko je efektívny obchod v kontexte rozvoja. Vy ste povedali, e, že e, v rámci DG Trade sa o tom e, intenzívne diskutuje, ale ešte stále sme len v tejto fáze diskusí, zamýšľania sa. Myslím si, že v súčasnosti v Európskom parlamente sme už prijali mnoho stanovisk v tejto oblasti a my sme zašli o mnoho ďalej, než len tejto teoretickej rovine. Dajme tomu kapitola obnoviteľného rozvoja v obchodných dohodách musí vzniknúť mechanizmus sankcií, mechanizmus, ktorý bude znamenať, že sa budeme rozprávať medzi sebou, aby sme mali taký obchod, ktorý bude podporovať sociálny rozvoj, ale aj e, životné prostredie a že ak e, sa to nedostaví, tak e, to nie je až také vážne, nie je to až také zlé, to podľa mňa nie je nejako prínosné. Je potrebné, aby sme mali v týchto dohodách kapitolu sankcií v prípade, že dôjde k porušeniu. Komisia sa ukazuje byť veľmi tvorivá v prípadoch zmeny ochrany investícií SDS, teda mechanizmus e, investičných ochran. Tu um, bola komisia naozaj veľmi aktívna, ale ja by som žiadala, aby komisia bola rovnako aktívna, aj keď ide o hľadanie riešení na dodržovanie životného prostredia, ochrany životného prostredia podľa dohody z Paríža a tiež čo sa týka dodržiavania sociálnych práv ľudí, ktorí žijú v týchto krajinách. Iba ak budú existovať e, e, tieto záruky, môžeme zajistiť rozvoj týchto krajinách. Ďalej, tretia poznámka. Keď presúvate e, pomoc cieľom podpory obchodu, chcem sa opýtať, ako chcete robiť tie zásadné rozhodnutia, ako sa chcete zachovať. Isté, že chceme podporovať obchod, ale obchod spôsobuje, dajme tomu, problémy v potravinovej sebestačnosti. Vidíme, že v krajinách Mercosuru, dajme tomu v kontexte dohôd, obyvateľstvo na to, aby mohlo produkovať soju e, na vývoz do Európy, pretože my krmíme naše zvieratá touto sojou, ktorú dovážame najmä z krajín Latinskej Ameriky na to, eh, aby ľudia mohli produkovať túto soju, musia odoberať pôdu miestnemu obyvateľstvu, ktoré v súčasnosti e, nemá dostatok pôdy na to, aby si mohli dopestovať to, čo potrebujú na svoju obživu. Teda, čo chceme urobiť v týchto krajinách, aby sme e, to nastavili čo najsprávnejšie. Teda chceme e, to stanoviť tak, aby bola zaistená dostatočná dodávka potravín pre miestne obyvateľstvo, alebo chceme, aby bola zaručená dostatočná produkcia soje na vývoz v týchto krajinách. Ďalšia otázka keď hovoríme o investíciách do infraštruktúry, je to infraštruktúra, ktorá bude znamenať deforestáciu, aby sa mohlo ťažiť tropické drevo, aby sa následne vyvážalo, alebo uprednostníme skôr infraštruktúru, ktorá bude, dajme tomu, e, v oblasti zdravotnej starostlivosti prínosná pre miestne obyvateľstvo, aby mali lepšiu zdravotnú starostlivosť, aby sa zvyšila produktivita. Krátkodobo si myslím, že podpora takéto sanitárnej infraštruktúry možno neprinesie prínos hľadiska obchodu, ale dlhodobo je to jednoznačne prínosnejšie. Teda aký eh, prístup chcete uprednostniť eh, to, čo sa okamžite prejaví aj v obchode, alebo to, čo bude dlhodobo prínosné. A ešte posledná poznámka. To, že sa eh, venujeme intenzívne verejným investíciám a Aid for Trade, to sa týka predsa verejných investícií verejné investície určené na súkromný rozvoj. Ja mám problém s tým, že v súčasnosti v týchto krajinách vidíme, že verejné investície, ktoré sa týkajú len časti obyvateľstva, dajme tomu, keď sa pozrieme na demokratickú, Konžskú demokratickú republiku, je to obrovská krajina, ich verejný rozpočet je 6 miliard eur a v týchto 6 miliardách eur tá realizácia je vo úrovni 3 miliard, teda rozpočet Konžskej demokratickej republiky, čo je vlastne kontinent sám o sebe, e, to sú 3 miliardy. Keď sa pozrieme, dajme tomu Belgicku na školstvo, vyňame 6 miliard eur pre takú malú krajinu, ako je len Belgicko. Len si to porovnajte. A Konžská demokratická republika celkovo 3 miliardy. Avšak bohatstvo Konžskej demokratickej republiky nie je vo verejnom rozpočte. Je to v súkromnom rozpočte teda. Všetky firmy, ktoré ťažia prírodné zdroje v tejto krajine, ako teda môžeme zajistiť, aby toto bohatstvo sa investovalo priamo v krajine? V súčasnosti vidíme, že toto bohatstvo je v daňových rajoch. V skutočnosti teda. Mali by sme vypracovať skutočnú stratégiu Aid for Trade, ktorá niečo priniesla. Ak sa to bude týkať 0,06 toho, čo sa týka rozvoja, nemali by sme sa zamýšľať nad tým, ako to zachovať na tejto úrovni. Podľa mňa práve to súkromné bohatstvo by malo byť súčasťou verejného rozpočtu, tak aby tie súkromné peniaze sa reinvestovali opätovne v týchto krajinách. A možno by sme mali e, vytvoriť také iniciatívy, ktoré by zaistili, že tieto peniaze by netiekli všetky do daňových rajov. Ďakujeme pekne, pán Görens. Ďakujem. Ja som si s veľkou pozornosťou vypočul vyhlásenia komisie aj zastúpenej mimovládky pani Braše tiež zúraznila etický aspekt eh, v eh, podpore obchodu. Mňa trochu znepokojuje že máme obmedzené prostriedky. Eh, dajme tomu, keď chceme zvyšovať obchod v jednej krajine, chceme vytvárať väčšie bohatstvo v tejto krajine, avšak Nebude to znamenať, že sa automaticky toto bohatstvo spravodlivejšie rozdelí. Teda ak chceme prispievať k plneniu cieľov udržateľného rozvoja, musíme si uvedomiť, že to bohatstvo, ktoré sa bude vytvárať, musí byť prístupné všetkým. Obchod e, funguje v prípade, že sa vytvára bohatstvo. To je dobré, ale musíme prispievať aj k ostraňovaniu nedostatkov rozdielov v spoločnosti. Ehm, inak ten obchod nebude fungovať v prvom slova zmysle bude si to vyžadovať rôzne iné sprievodné politické opatrenia. Dajme tomu, keď si vezmeme dve krajiny, ktoré majú rovnakú obchodnú výkonnosť, e, jedna má fiskálny systém, ktorý funguje, tam je sociálne zabezpečenie. To sú dva faktory e, veľmi silné na redistribúciu, ktoré pomáhajú spravodlivo rozdeliť bohatstvo a prispievajú k rozvoju krajiny. Čo chceme teda urobiť preto, aby sme zaistili dodržovanie práv v krajinách, eh, kde eh, občania nie sú náležite chránení. Musíme si urobiť poriadok najmä najskôr pred našimi dverami. Ty si spomenula tropické lesy a ich ťažbu. V Európskej únii máme systém eh, voľný pohyb tovarov a to je prospešné pre všetky krajiny. V Polsku máme vládu, ktorá um, akceptuje u, ťažbu v pralese. To je obrovský škandál Ehm, a je na mieste eh, polskú vládu na to upozorniť. Ak nie sme schopní urobiť si poriadok tu v našich radoch, ako môžeme eh, presadzovať niečo také v afrických krajinách. Spolu s Degenerálnym riaditeľom pre obchod a spolu s eh, DGDFko sa musíme snažiť o to, aby vznikla nová, aby vznikla nová spolupráca či by sme mohli uzatvárať rozsiahlejšie dohody v oblasti spolupráce v zmysle plnenia cieľov udržateľného rozvoja. Myslím, že tým by sme si už vložili e, nohu do dverí v radoch našich partnerských krajín, rozvojových krajín. Naši partnery sú krajiny, e, ktorým pomáhame, sme šokovaní, že nemôžeme vždy rozhodovať o tom, ako tieto peniaze využijú, ktoré im poskytujeme, ale je to na nich, je to ich rozhodnutie. Ďalej partnerské dohody, e, e, dohody o hospodárskom partnerstve. Ja som e, veľkým zastancom voľného obchodu, ale zároveň som za to, aby vznikol systém rovnakej príležitosti. Myslím si, že ak v rokovaniach budeme vychádzať z dohôd o hospodárskej spolupráci na základe článku 24 Eh, dohody GATT. Myslím si, že to nebude dobrý základ pre eh, ďalšie rokovania. Už sme to tu viackrát povedali. Myslím, že tým vznikne totiž obchodný systém, ktorý vznikol ešte pôvodne v roku 1948 ehm, a dnes sa predsa len eh, tie hranice trošku posunuli. Chceme, aby krajiny liberalizovali veľké časti svojho obchodu, pritom tie rozdiely sú obrovské. Dajme tomu Nigéria, tá blokuje dohodu medzi Eurosom a Európskou úniou. Teda oni len žiadajú trošku väčšiu ochranu, aby sa ich priemysel mohol viac rozvinúť v prípade, že je to krajina, ktorá má takú výraznú pôrodnosť v tomto regióne, predsa len by sme mali prenechať priestor rozvíjať sa. Nemáme až tak veľa krajín vo svete, ktoré by potrebovali až tak naliehavo prosperitu bez e, toho, aby prešli fázou výraznej industrializácie, aby sa posunuli tak ďaleko v rozvoji svojej ekonomiky. Teda myslím si, že tento článok 24 nie je dobrým základom pre začiatok rokovaní, aj keď sú už v podstate uzavreté, ale prináša to nové možnosti, ako spolupracovať s našimi partnerskými krajinami v snahe viac ovplyvniť eh, ich eh, spôsob, ako rozdeľovať bohatstvo v ich krajine. Všetci vieme, že aj tu v Európskej únii sú rozvojové krajiny, aj v Nemecku sú veľké rozdiely v spoločnosti aj keď obchod funguje, ale obchod sám nedokáže vyriešiť všetky nedostatky. Ďakujem, Pani Sanchez. Gracias, Linda. Ďakujem, Linda. Ďakujem pekne aj všetkým predkladateľom za vysvetlenia. Problém, na ktorý narážame pri štruktúre tohoto dokumentu a pri nástrojov Aid for Trade, tak nachádza na to, že vlastne dochádza k tomu, že poskytovanie podpory a e, stimulov e, konkrétnej krajine rozvojovej neznamená, že dochádza k všeobecnému a globálnemu rozvoju danej krajiny na všetkých úrovniach. Nemôžeme sa pozerať len na HDP krajiny, e, ani nemôžeme hovoriť o tom, že čisto stačí krajiny kategorizovať podľa nejakého jednotného indikátora. Musíme hovoriť o multidimenziálnom vnímaní krajín. Hoci čo, čo kategorizuje krajinu len podľa HDP, je klamstvom. Naša stratégia HDP je v tomto smere e, skôr takým darčekom e, tých, kraj, tých firiem, ktoré sa nachádzajú vysoko v hodnotovom reťazci, ktoré, budú, ktoré sú najčastejšie tým jediným a výhradným beneficientom lacnej pracovnej sily, lacných surovín a ďalších iných e, služieb, alebo napríklad ide o využívanie lacných koncertín či servisných centier. E, súhlasím s logikou toho, že logika Aid for Trade môže fungovať a môže pomôcť mnohým našim part- partnerom, ale musíme zdvojnásobiť úsilie na to, aby naša stratégia, ako ktorákoľvek naša iná politika, pozitívne sa preniesla do výhod a benefitov pre ľudí a práve preto sa musíme pozrieť najmä na otázky národného dôchodku, na otázku iných e, premerných a napríklad musíme vnímať, ako sa ovplyvňuje nerovnosť, najmä napríklad na nerovnosť medzi rodmi, ako aj na dopady na životné prostredie, na čo sa častokrát zabúda. Naša stratégia Aid for Trade musí prispieť k tomu, aby naša e, spoločnosť pomohla účinnejšie redistribuovať bohatstvo, budovať kvalitné verejné služby a podporovať zdravotníctvo a životné prostredie. Práve preto sa musíme uistiť, že všetky naše politiky, obchodná politika konkrétne, nám eh, pomáha v tejto snahe, tak ako sa aj hovorí eh, v základných parametroch rozvoja politiky, ktoré sú zakotvené v Lisabonskej zmluve a tam má byť hlavným pilierom našej rozvoje politiky. Je tiež kľúčové, aby sme dizajnovali špecifické rodové stratégie, tak aby ženy neboli tie, ktoré najviac prehrávajú v týchto stratégiách. A na záver mi dovolte ešte stručnú reflexiu, pretože eh, E, dvakrát vlastne to vzniká takáto, takáto diskusia hľadom fóra v Davose a ja by som rada tiež e, povedala jednu vec a síce, že teda e, Davoská konferencia organizovaná súkromnou konferenciou, kde sa stretávajú veľké ekonomické mocnosti, tak súkromné štátne a medzi sebou rozhodujú o budúcnosti planéty. Ja by som bola veľmi rada, keby sme sa zamysleli nad tým, či je správne, že 1% populácie rozhoduje o budúcnosti 99% zvyšku sveta. Je to 1%, ktoré má viac ako 90% všetkého svetového bohatstva. Takže to hovorím eh, práve preto, lebo na stránke eh, Davoského fóra sa hovorí to, že sme odhodlani zlepšiť stav sveta E, tak stav sveta momentálne e, je taký, aký je a fórum v Davose sa stretávalo už naozaj veľmi dlho. Jednak teda je to zbytočné a absurdné sa takto stretávať, lebo nedokážu svoj cieľ dosiahnuť, ktorý si vytýčili, alebo to nechcú dosiahnuť je to 1% populácie, ktoré má 90% svetového bohatstva, tak týmto vyhovuje tento status quo. Takže na fóre, ako je toto, výbor pre e, rozvoj, Eh, by sme mali naozaj bojovať proti takýmto súkromným fóram, ako je Davos a nemali by sme sa na ne odvolávať. Ďakujem pekne. A máme tu takú módu, že tu máme rôzne samity a tie hovoria o takýchto veciach, ako je nerovnosť, ale nič sa ďalej nedeje. Oni len hovoria a nekonajú. A to bohužiaľ vidíme. Mám tu pár otázok ešte aj ja. Skôr ako odovzdám slovo rečníkom, jedna otázka sa týka procesov, aby sme si to vysvetlili. Vy ste ho, e, teda pripravili toto oznámenie. Čo sa bude diať ďalej? Medzi koordinátormi sme diskutovali, ako na to budeme reagovať či prinesete nejaké návrhy, ako prebiehajú konzultácie medzi členskými štátmi, či je nejaký proces, e, pred ktorým aktualizujete vašu stratégiu, existuje, v akej forme, akým, akým spôsobom to môžeme nadviazať. E, ďalej vidíme, že tu hovoríme o etickom obchode a to naozaj vítam. Tiež vítam aj myšlienku Ehm, dopa- teda dlhového dopadu na rozpočet. Ehm, naozaj je to veľký objem prostriedkov a preto naozaj potrebujeme vedieť, aké dopady to má. A bolo by dobre vedieť, čo funguje a čo nefunguje. Naozaj tak úprimne. Niekedy teda viem, že ja som projektoval takéto veci predtým, Robil som projekty v predchádzajúcom živote, projekt je označený ako Aid for Trade, ale pomáha to reálne obchodu. Sú tam naozaj nejaké dobré príklady, z ktorých sa vieme poučiť, to by bolo veľmi užitočné vedieť. A tiež treba myslieť na to, čo hovorili kolegovia. Pýta, pozrieme sa na tie firmy, ktorým pomáhame a pýtame sa, platia dane? Sú, títo, sú to firmy, ktoré ukrávajú peniaze v daňových rajoch? Takže to by malo byť jasné, či o aké firmy ide. Prosím, len pár minút, lebo musíme e, začať e, obedovať s bulharským predsedníctvom 12.30, takže poprosím vás veľmi stručne. E, je, nechcem veľmi kontroverzne odchádzať do tém ako VTO, Davos alebo multilateralizmus, ale predovšetkým procesy a dopady. My sme otvorení z pohľadu toho medzi DG procesu, aby sme sa reálne pozreli na dopady a na konkrétne prípady. Určite to pomáha, keď si prejdeme aj nejakou analýzou toho, čo funguje a čo nefunguje, aby sme videli aj nejakú komplementaritu medzi tým, čo členské štáty robia a prípadne si aj zobrali nejaké konkrétne štúdie, čo má dopad a čo nemá dopad. Ten eh, problém, a to naozaj už bolo aj spomenuté, keď sme hovorili o rodovo citlivých dátach, alebo keď sme napríklad hovorili o dátach, ktoré mapujú SDG. E, častokrát je problém stopovania dát, najmä čo sa týka SDG. A to je naozaj niečo, čo sa snažíme, do čo chceme investovať, lebo e, nemôžete príjmať rozhodnutia, ak nemáte dáta na úrovni krajiny. Predovšetkým, ak hovorím o nerovnostiach na úrovni domácnosti a redistribučnom dopade, ktorý to má keď pôjde do republiky, do Demokratickej republiky Kongo alebo do iných krajín v Strednej Afrike, tie dáta sa veľmi ťažko získavajú. Takže musíme tiež zistiť, aké typy dátových rezerv alebo medzier máme. E, rozhodnutím jednoznačne je, aby sme vytvorili regulačné prostredie, ktoré je po, po, podmienujúce alebo ktoré stimuluje obchod a investície. Aid čo Trade to samo o sebe nerobí. A ak by som mal zobrať nejaké príklady, napríklad otázku potrebenej bezpečnosti bola spomenutá, lebo to je niečo, čo Eh, je blízko mojim prioritám, keďže som šéfom odboru aj nutričnej, je nutričného zabezpečenia. V rámci IED chceme kontrolovať aj otázky zodpovedného investovania do polnohospodárstva a dobrovoľné usmernenia ohľadom využívania pôdy. Nemôžete mať investície, ktoré vlastne nesplňajú požiadavky ohľadom zodpovedného investovania do polnohospodárstva z environmentálneho a sociálneho rozmeru a procesov, ktoré boli prediskutovaní na výbore pre potravinovú bezpečnosť. Čiže to, čo chceme presadiť v oblasti investícií, to musí zobrať do úvahy aj otázku alebo priority zodpovedného investovania. IPALS to môže byť naozaj dobrá, dlhá diskusia. Stále sa nazdávame, že tu bol dostatočný politický priestor v rámci e, partnerstiev a ekonomickej spolupráci, nie len teda v oblasti polnospodárstva a agripotravín, sme s tým stále spokojní? Áno, potrebujeme sa oveľa viac pozrieť na lokálne, regionálne trhy. Rozpustenie afrického rozvojového procesu je primárne otázka lokálnych a regionálnych trhov. A Aid for Trade, okrem iných nástrojov, ale okrem toho tam je samozrejme ďalej silné regulačné prostredie, transparentné prostredie, silný sociálny dialog. To sú kľúčové predpoklady, preto aby mohli fungovať regionálne a lokálne trhy nič nebráni africkému kontinentu, aby obchodoval lokálne a regionálne, ale e, keď sa pozrite na tie štatistiky, tak oni sú najnižšie na svete. Menej ako 15% v polnospodárstve. Takže naozaj tu je problém aj na úrovni lokálnych a regionálnych trhov. A aj tam im musíme dať nevyhnutné nástroje a to sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom rozpočtovej podpory, mobilizácie domácich zdrojov, sektorovej politiky, sektorálneho politického dialógu keď nemáte priaznivé prostredie pre tieto priority, tak ani e, sú investície nebudú prichádzať. A v niektorých oblastiach je to samozrejme aj ohrozenie investícií, pretože ak nedokážete znižiť riziko investícií, tak neprídu súkromné investície. Takže treba sa spojiť a hľadať konkrétne príklady toho, ako sa dokážeme zamerať na konkrétne prípady, aby sme videli otázky alebo vnímali aj tému nerovnosti, ale aj otázku spravodlivej etického rozmeru a e, sociálneho a súkromného podhubia takýchto investícií že to sú otázky procesov, e, čo sa stane, bude správa, ktorá bude e, pripravená v júli, takže môžeme prostredníctvom sekretariatu sa vieme dostať do kontaktu s, s kolegami v direktoriate C a uvidíme do akej miery e, tu môže byť možno taký viac cieľený alebo môže byť viac cieľená diskusia o niektorých prípadoch a uvidíme, akým spôsobom táto správa aj v kontexte tej novej metodiky a nových dopadových analýz, ktoré budú využité, ako to môže v podstate reálne zobrať do úvahy niektoré témy, ktoré boli dnes otvorené. Medlin, Dovolte mi len poďakovať a naozaj ďakujem všetkým za tieto veľmi užitočné komentáre. Iba som reagoval na dva alebo tri. Čas bohužiaľ neumožňuje, aby som reagovala viac. Veľmi rada o tom budem potom diskutovať samostatne, ale možno um, Pán Winkler, vy ste hovorili o tom nástroje pre zjednodušovanie obchodných dohôd. Je to naozaj zaujímavá otázka, lebo ukazuje, že my nezvýrazňujeme špecifické oblasti v obchode v rámci Aid for Trade, ale ten koncept sa vyvíja. Keď sme my začali, tak sme to boli vlastne, ak to bola otázka zjednodušenia týchto dohod na úrovni VTO. Stále to tam je a zohráva to dodnes veľkú úlohu, ale myslím si, že tá organizácie reagujú odlišne hľadom toho, ako odpovedajú na globálne výzvy, najmä čo sa týka hodnotových reťazcov a odozvy na globalizácie. Nepovedal by som teda, že to má nejakú mm, nízku relevantnosť Ďalej je poznámka, že sme príliš zameraní na ekonomiku. S tým by som nesúhlasila. Dnes ráno prichádzam zo stretnutia s holandskými kolegami z ich ministerstva zamest práce alebo zamestnanosti je to jeden z takých mnohých príkladov, že naozaj skúmame a vnímame, ako aj politiky navzájom mohli byť prepojené. Ja som šéfkou odboru obchodov udržateľného rozvoja. Ja poviem obchod, kolegovia z práce povedia práca, ale my sa naozaj pozrieme na to, kde sa naše oblasti pôsobnosti prekrývajú. Takže tieto, tieto rozvojové témy sú veľmi dôležité a prichádza k nám tieto krajiny a hovoria, môžeme, môžete nám pomôcť týmto, aby sme sa rozvíjali ďalej, takže diskutujeme o tom z ILO, diskutujeme o tom e, s mnohými inými partnermi a mnoho z toho nespada do klasickej definície obchodu. Viac než len práca, klíma a podobné témy. Ešte možno, aby som protirečila to, čo hovorila pani Arena. E, takže máme diskusiu TSD, nielen reflektujeme, ale aj reálne už veľa robíme a pevne verím, že e, čo skoro sa aj posunieme niekam ďalej v tom, čo robíme. Nevidím, že by sa tvoril nejaký koncenzus o sankciách, definitívne nie v parlamente a určite nie na úrovni členských štátov. Je to skôr o tom, ako dosiahnuť väčšiu mieru efektivity tam, kde jasný koncenzus je, že musíme urobiť viac. Napríklad delegácie, to je taký dobrý príklad. Je veľa spolupráce medzi rozvojovými kolegami a obchodnými kolegami. Vietnam je dobrý príklad, kde vidíme, že šéf delegácie a e, jeho kolegovia robia veľa, majú dobrý prehľad o všetkých programoch a identifikujú, ktoré politické oblasti podporujú. A to sú naozaj témy, kde vieme urobiť o mnoho viac. Veľa spolupracujeme aj s ILO, to je Vlastne my sme tam jeden z najväčších donorov do ILO, či už ide o implementovanie obchodov, o presazovanie obchodnej politiky, takže tam urobíme naozaj veľmi veľa. Myslím si, že týmto môžem zatiaľ pozastaviť. Ja som len chcela zareagovať. Chcela som sa opýtať, aká pozícia je medzi Digi Trade a DGDFCO. Hovoríme, že chceme podporovať regionálny rozvoj, všetci s tým súhlasíme. Ale keď DigiTrade eh, zachádza do rokovania o hospodárskych partnerstvách s Afrikou eh, v západnej časti Afriky a voči pozícii Nigerie, ktorá tvrdí, že chce mať dohodu, ktorá bude dodržiavať eh, pozíciu Nigérie v oblasti interného rozvoja. Prečo komisia, najmä TG Trade, spolu s DGDF tvrdia, že chcú podporovať regionálny rozvoj, presadili bilaterálnu dohodu s Ghanou a s pobrežím Slonoviny, ktorý ničia regionálny rozvoj. Táto dohoda úplne ničí regionálny rozvoj, zdôrazňujem, ja súhlasím, áno. Môžeme to povedať a urobiť, ale nemôžeme niečo povedať a urobiť úplný opak. To je politika, ktorá úplne ničí regionálny rozvoj. Teda chcem sa opýtať, kde je prosím koherentnosť v tomto prístupe? Na jednej strane hovoríme, že chceme podporovať regionálny rozvoj a potom vlastne presadzujeme bilaterálne dohody. Chcete odpovedať? V opačnom prípade sa to stane eh, takou diskusiou o IPA. Eh, bilaterálne diskusie s eh, pobrežím Slonoviny a ďalšími krajinami ohľadom predvydateľnosti obchodu sú kľúčové, lebo tam je, v opačnom prípade tam bolo riziko prerušenia obchodu. To by vytvorilo prerušenie obchodu. A teraz pomerne jednoznačne my sa budeme snažiť, ako je len možné, pomáhať lokálnej a regionálnej integrácii. Problém ale je, že bez ohľadu na IPA rozmer, tieto krajiny medzi sebou, a teraz môžem hovoriť o východnej, južnej Afrike, môžete sa pozrieť na diskusiu ohľadom eh, obchodných, o obchodných tokoch medzi Kahirou a Cape Townom trvá to 10 ročia, 10 ročia, celé veky. Je to veľmi ťažké pre 53 fragmentovaných trhov, aby navzájom e, spoločne fungovali. A to sa my snažíme dosiahnuť cez Aid for Trade. Ale Aid for Trade to samo o sebe nedokáže, pokiaľ nebude mať robustné regulačné prostredie na úrovni krajín a na úrovni regiónov. Ďakujem. Bohužiaľ už nebude žiadna ďalšia diskusia. E, ani, máte jednu minútu. Ospravedlňujem sa. To by malo stačiť. Ja som len chcela podporiť to, čo ste hovorili vy, pani predsednička, o tom záväzku zlepšiť analýzy dopadových, analý, dopadových analytických politík a dopadových rozvojových politík na ľudské práva a samozrejme zobrať do úvahy aj eh, analýz eh, o ľudských právach, teda dopadových analýz na tému ľudské práva a možno zmeniť niektoré ustanovenia obchodných dohôd, ktoré môžu mať negatívny dopad. By stačilo napríklad, eh, na um prichádza vietnamská dohoda, tam sú niektoré ustanovenia, ktoré môžu mať negatívne dopady, najmä na ľudí, ktorí žijú v chudobe vo Vietname. A druhá vec, je vlastne podporiť tieto opatrenia cez Aid for Trade a ten negatívny dopad môže byť aj na dane. A e, to treba zobrať do úvahy. Nestalo sa tak v prípade Vietnamu. Aký bude ten fiskálny priestor Vietnamu, ako náhle všetky to tarify budú zrušené a ako, to bude, ako budú oni financovať svoje verejné služby. Ospravedlňujem sa za prerušenie, budeme pokračovať e, e, koordinátori vedia, čo majú robiť. Kolegom pripomínam, že začíname o 14.30. 14.30, nové pravidlo 14.30 v stredy, útorky pre popoludnejšie zasadnutie. Ďakujem pekne tlmočníkom za to, že nám dopriali 10 minút navyše. Vidíme sa 14.30, koordinátori na obed. Ďakujem pekne rečníkom. Concordu aj DigiDevko a DigiTrade. Ďakujem.